a, a, a, Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίσω στην... Vítajte, vážení κόλγοβια, να νάσομ στρέτνουτι pod výboru pre obranu. E, jazyky, ktoré nie sú k dispozícii, danština, švedčina, lotiština, litovčina a malčina. Pán Den nemohol dnes prísť, takže požiadal nám, aby som predstavil tomuto stretnutiu ktoré sa uskutoční formou um, workshopu a pán Alexander Wales, uh, riaditeľ agentúry pre obranu, má prísť, mal prísť na naše dnešné stretnutie, ale kvôli prezentácii výboru AFED a pána Oli Réna, komisára pre rozšírenie, správa o napredovaní, o rozšírení e, je tu, takže sme museli zrušiť toto stretnutie a aby sme ho odložili na neskôr. Preto dnes začíname o 10.45. Toto stretnutie sa tiež vysiela. Ak nemáte pripomienky k návrhu dnešného programu, tak ho považujeme týmto za prijatý. Sú nejaké pripomienky k dnešnému programu? Nie, v poriadku. Môžeme pokračovať. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak zápisnica je týmto považovaná za prijatú. Dnešný workshop sa týka protipechodných pozemných mýt a tu sa ukazuje dôležitosť eh, tohto výboru v bezmínovom svete. Tu je dohovor, ktorý, eh, ktorý eh, zakazuje používanie takýchto protiosobných mín a žiadame o ich zničenie. Tento dohovor ktorý vstúpil do platnosti v roku 1997, dosiahol relatívne veľa a niektoré krajiny, ako napríklad USA, Rusko, Čína, India, Pakistán, ešte stále zostávajú mimo tohto dohovoru. Spomínam si, že Európsky parlament e, je silným advokátom a podporuje tento dohovor, e, jeho univerzalizáciu, tak ako to je v znení mnohých uznesení parlamentu. Tento workshop je vo svetle 30. novembra až decembra 2009, kde bude konferencia v Kartagene v Kolumbii na túto tému. Tento workshop je zorganizovaný s podporou generálneho riaditeľa pre externé vzťahy a je zameraný na klarifikovanie, na objasnenie krokov rozličných aktérov v tejto oblasti a za týmto účelom sú boli pozvané následovné osoby pán Víkend, ktorý e, zastupuje e, švedské predsedníctvo, pán Wagmark z Európskej komisie, veľvyslanec e, Husey, z Ženevského medzinárodného centra pre humanitárne odminovanie, pán Herby z Medzinárodného výboru Červeného kríža, aby sme skrátili diskusiu. Pán Van Orden zostával kľúčovú úlohu v e, rozvoji e, e, protiminových krokov. Pani Franciska Badner, spravodajka AFETu za nástroj stability, ktorý prebehá mnohé bezpečnostné otázky. Mohol by som spomenúť dokument, špeciálny výbor špeciálnu správu, ktorá bola vypracovaná a poznajú ju mnohí e, poslanci. Teraz prejdeme k prezentáciám, ktoré sú v programe tohto workshopu a potom otvorím priestor na diskusiu pre všetkých členov. Začneme s pánom Stefanom Hughesim. E, téma je zákaz mín a hlavné úspechy, ktoré sa dosiahli v, v snahe zakázať takéto pozemné míny. Vážení členovia parlamentu, dámy a páni, je to pre mňa privilegiom a cťou, že tu môžem dnes s vami byť a môžem eh, prezentovať túto tému. Volám sa Stefan Hughes, som riaditeľom Ženevského medzinárodného centra pre humanitárne odminovanie a toto je organizácia eh, národných expertov, eh, ktorá má sídlo v Ženeve Legálna štruktúra je podobná ako ICAC, ale sme menší. Je to švedská nadácia, švajčiarska nadácia, pardon, ktorá má medzinárodný mandát. Implementujeme, máme tu podporné jednotky na odminovanie, máme sekretariát, ktorý podporuje e, štáty a koordinačné výbory a takisto tu máme aj predsedu na takýchto spoločných stretnutiach. Sme tiež poverený poveriť, e, vypracovať normy na zákaz mín. E, je to podporené OSN a je to globálne aplikovateľná iniciatíva. Tiež dúfame, že e, takisto napomôžeme vytvoreniu nového dohovoru o odminovaní. Týka sa to všetkých výbušnín a uh, E, sú tam mnohé spoločné témy a metódy, pokiaľ ide o všetky e, tieto, mm, tieto materiály. Dovolte mi ešte stručne sa dotknúť úspechov a víziev od e, roku 1999, pred desiatimi rokmi, teda tento celkový obraz je zmiešaný bol tu pokrok, pokiaľ ide o zničenie zásob e, proti osobných e, pozemných mín, ale ešte stále je 5 e, štátov, ktoré musia túto prácu ešte urobiť. Tri z nich Traja z nich dokonca premeškali harmonogram štyroch rokov, aby to urobili, týka sa to Bieloruska, Grécka, Turecka a Ukrajina zmeška tento termín na budúci rok. No a toto e, sa týka iba zásob e, jednotlivých štátov. Ako povedal pán predseda, sú tu ešte aj ďalšie krajiny, ktoré ešte sa vôbec nepripojili k tomuto dohovoru o zákaze pozemných mín. Uh, Eh, pokiaľ ide o previerky, tak tu niektoré krajiny povedali, že ukončili všetky tieto eh, kroky, ale 19 eh, krajín nedokázalo získať túto previerku o zničení všetkých protipechotných mín, ešte stále teda neuskutočnili tieto ciele a požiadali o predĺženie na 10 rokov tohto obdobia je asi 1100 kilometrov e, štvorcových, e, ktoré boli vyčistené, teda zaminovaných území, 2100 e, km štvorcových bojového územia a ešte stále, stále máme asi 70 krajín, ktoré sú ovplyvnené mínami, kde teda míny sú a čo je vážnejšie, rozsah kontaminácie v mnohých z týchto krajín zostáva nejasný, nevieme presne, o aké územie sa jedná. Uh, Počet nových obetí sklesá, ale ako viete, keď e, e, sa vyskytne obeť e, takéhoto, takejto udalosti, teda táto osoba zostáva postihnutá na celý život a možno, že pred desiatimi rokmi bolo viacej takýchto úrazov a bolo to viac humanitárnym problémom rozvoj týchto mín, týchto zbraní e, smeruje takým, e, ide takým smerom, že sa toto uznáva ako problém. Nie je to len humanitárna veca, ale je to aj rozvojová e, téma a Napríklad e, krajina sa nedá využívať na poľnohospodárstvo, na rozvoj infraštruktúry a na rozvoj všeobecne. Dovolte mi len počiarknúť e, jeden z úspechov alebo posolstiev, na ktorom sme pracovali za posledné roky a je dôležité aj z pohľadu budúcnosti, je to vlastne vyčistenie krajiny od e, mín. je to systematický proces, kde kde dané územie prejde z podozrivého územia na e, úroveň e, územia využiteľného na sociálne účely systematickým prístupom, ktorý znamená nielen technický dohľad, ale aj netechnické analýzy, e, vyčistenie. Znamená, že takéto územie sa dá potom definovať oveľa lepšie, a dajú sa využiť rozličné nástroje na takéto územia. Len niekoľko čísel. Týka sa to Mozambiku, kde sa zdôrazňuje tento dôležitý koncept uvoľnenia územia a metód, ktoré sa na to používajú. Medzi rokmi 2000 a 2002 e, tu bola štúdia o vplyve mín na územie, kde bolo výsledkom e, kvalifikácia 558 km štvorcových ako podozrivého územia. Dalo by sa to znížiť na 60 km štvorcových po všetkých tých analýzach, ktoré sme urobili a bolo to teda približne 500 km štvorcových podozrivého rizikového územia No a v rámci jedného roku systematického prístupu, kde sme využili všetky tieto typy e, analýz, bolo možné uvoľniť e, asi 500, približne 500 km štvorcových a skutočne sa sústrediť e, na vyčistenie zvyšných 12 km štvorcových podozrivého rizikového územia. Toto je hlavný úspech a mal by to byť spôsob pre ostatné krajiny, ako riešiť túto tému ale ešte stále treba územie vyčistiť e, a boli tu niektoré úspechy alebo zlepšenia, ktoré sa dosiahli tiež, pokiaľ ide o takéto vyčistenie. Je tu e, zlepšenie, zlepšené školenie a akreditácia e, teda pre, pre psov, ktorí sú schopní nájsť takéto miny. Potom sú tu mechanizmy, mechanické aktíva, ktoré sú k dispozícii na trhu a ale ja si myslím, že celkovo e, budúci pokrok e, bude v lepšom riadení programov prostredníctvom technických inovácií a tam máme relatívne veľmi vysokú úroveň technológie, ktorú už teraz používame. No a teraz by som chcel uh, uh, sa obrátiť na Patrika Hýsa, ktorý je hlavným ekonómom, urobil analýzu uh, Eh, protiminového programu Európskeho spoločenstva, ktorý eh, funguje celosvetovo. Ďakujem, pán veľvyslanec. Dovolte mi, aby som sa venoval tejto priesvitke. Pán Húzi hovoril o tom postupnom zlepšovaní pri uplatňovaní technologických inovácií a hlavne inovácií v oblasti manažmentu, v oblasti humanitárneho odminovania je to prípadová štúdia dvoch vojenských jednotiek. Teda ide o vyčisťovanie vojenskými a civilnými jednotkami v tej istej krajine v rovnakej mierovej operácii. A tento graf poukazuje na to, že deminovanie zo strany civilistov je, med, je asi 25 až 60 krát lacnejšie než odminovanie Mm, vojenskými jednotkami. Z takýchto štúdií vyplýva to, že jednotky OSN všetky sú predmetom výcviku v zmysle civilného odminovania. To sa týka všetkých teda e, misií pre udržanie mieru OSN. Urobili sme 6 regionálnych štúdií. Zafinancovala to Európska komisia v období 2002 až 2007. Išlo o dve stratégie podľa nariadení prijatých Európskou radou a parlamentom. Samozrejme, že ide o protipechotné míny. Tieto dve stratégie spadali do období 2002 až 4 a potom 2005 až 7. Bola tu príslušná rozpočtová položka asi 15 miliónov eur ročne na tie prvé troročné obdobie. A toto prosky boli navýšené v tom druhom období. Mali sme tu niekoľko malých jednotiek personálu, ktoré sa zaobrali implementáciou tohto, tejto stratégii v Bruseli. Stručne chcem tie stratégie zhrnúť. Boli veľmi úspešné, ciele sa dosiahli. Pomoc EÚ v roku 2006 viedol k využitiu príslušných rozpočtových zdrojov. Náš personál vydal usmernenia o krokoch pre delegácie vyslané do krajín, kde je potrebné odmínovať. A tie si potom teda definujú svoje ciele, svoj program a monitorujú uplatňovanie. Tento program však E, nedokáže kompenzovať znížené zdroje pochádzajúce z e, iných finančných zdrojov. Tu vidíte súčasný systém, pokiaľ ide o boj proti mínam. Celý ten systém je mimoriadne decentralizovaný. Máme tu geografické rozpočtové riadky, ktoré sú dominantné Myslíme si, že veľmi dobre reaguje na potreby kontaminovaných krajín, ktoré majú dosť výraznú pomoc od EÚ, napríklad Angola alebo Afganistan. Avšak iné krajiny často zaostávajú financovanie z európskeho spoločenstva aj napríklad relatívne nízke pre Kambodžu, ktorá je tiež veľmi zaminovaná. Neexistuje žiaden mechanizmus podporovského spoločenstva pre medzinárodné aktivity, teda je tu sponzorovanie e, od krajiny ku krajine. E, bol znížený personál v centrálach, ktorý sa zaoberal odminovaním Takže tým sa znižuje aj podpora delegáciám a nie je tu žiaden mechanizmus na podporu regionálnych alebo globálnych iniciatív v tomto smere nejakým strategickým spôsobom. Takže tu máme niekoľko odporúčaní, ktoré sme vypracovali. Pokiaľ ide o program Európskeho spoločenstva, teda Európskej komisie na boj proti mínam, neexistuje žiaden špecifický mechanizmus na financovania takýchto mín, teda odminovania. Už som spomenala niečo personálu a zdrojov v centrálach. Mnoho vecí by sa dalo zlepšiť, keby sa prijal koherentnejší a strategickejší prístup Európskej únie k zákazu mín s využitím jednak e, expertných znalostí a financovania, ktoré sú k dispozícii v Bruseli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Haby. Sa Červeného kríža má teraz slovo, nech sa páči. Uh, uh, ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem vám pekne za pozvanie, za zorganizovanie tohto vypočutia. Červený kríž sa zaoberal nášlapnými mínami od konca 80. rokov, respektíve 90. rokov, kedy táto zbraň ako taká pôsobila ako epidémia, epidémia zranení spôsobených mínami v konfliktných zónach vo všetkých častiach sveta. ste viete, že v prípade epidémie sa nedarí ich zastaviť, ju zastaviť, ak neodhalíte zdroj. A zdrojom teraz bol maličký systém zbraní, ktorý bol k dispozícii všade a spôsoboval obrovské utrpenie v prípade svojho použitia. Väčšinou e, medzi zranených patrili civilisti po konflikte, teda neboli to vojaci počas konfliktu. Toto je tá humanitárna a morálna základňa, z ktorej vychádzajú zmluvy o zákaze odminovania toto je podľa mňa vynikajúca zmluva, pokiaľ ide o kontrolu zbrojenia a využívania zbraní za ostatné roky, a to z viacerých dôvodov. 10 rokov po vstupe do platnosti tohto dohovoru môžeme povedať, že tento dohovor je neustále mimoriadne dynamický, relevantný, teda je to pokračujúca práca, nie je to dohovor, ktorý je na papieri, ale ide o skutočný program krokov na dosiahnutie humanitárneho cieľa e, priamo v teréne. Dovolte mi, aby som sa pozrel na otázky z pohľadu kartagenskej konferencie, ktorá tu bola spomenutá, ktorá začne asi o 6 týždňov. Je to druhá revízna konferencia, prvá bola v roku 2004 v Nairobi. E, jej výsledkom bol Nairobský akčný plán Kartachene sa vypracuje kartagenský akčný plán, pokiaľ ide o implementáciu dohovoru na najbližších 5 rokov. Najskôr sa pozriem na úspechy, ktoré sa už dosiahli, vrátanie niektorých bodov, ktoré tu už povedal pán Husy. A potom sa naozaj úprimne chcem pozrieť na výzvy, ktoré sú pred nami a tieto sú oveľa jasnejšie než na konferencii v Nairobi 2004. Začnem teda tými úspechmi. Myslím si, že je významné, že je tu 156 štátov, ktoré sú signatármi, je to viac než 3 štvrtiny všetkých štátov sveta. Čo je ešte dôležitejšie, ide o normu, e, ktorá stigmatizuje používanie protipechotných e, mín kdekoľvek na svete, nech už ich používa ktokoľvek. A toto malo samo dopad na prax tých štátov, ktoré zatiaľ nepodpísali tento dohovor, vrátane USA, ktoré používali míny od roku 1991, rovnako ako aj Rusko a Čína. Tieto zakázali export mín a už tam je viac než 10 rokov, aj krajiny ako Pakistan. Tieto plánovali eh, zaminovať Afgánsku hranicu pred pár rokmi, ale vzhľadom na reakciu medzeného spoločenstva rozhodli to tak neurobiť. Takže nejde iba o signatárov tejto zmluvy, o ktorých sa podielajú na boji proti mínám, ale aj o krajiny mimo. 7 tisíc e, kilometrov štvorcových jeho územia bolo postupne odminovaných. Táto pôda sa teraz využíva na produktívne účely a teda zachránila mnohým životy. Pokiaľ ide o zásoby a ich znižovanie, všetky signatárske krajiny znižujú svoje zásoby. Vrátim sa k tomu o chvíľu ešte aj v rámci víziev, pretože tri traja signatári ešte nesplnili svoje záväzky. 42 miliónov takýchto mín bolo zničených, to znamená, že tieto miny sa už nebudú môcť použiť. Pokiaľ ide o pomoc obetiam, dohovor vychádzal práve zo strachu, z obav, z utrpenia obetí, takže ten dohovor sa venuje potrebám obetí a ich eh, riešeniu Ide o mobilizáciu zdrojov na podporu obetí, tie však nie sú postačujúce. Takže je to pomoc pre, podpo- pre pomoci, pre obete, pardon. Prepašte za technické problémy, vypadol nám tlmočnícke zariadenie. Takže tento dohovor naozaj pomohol ochrane obetí. Máme tu článok v dohode o znížení e, využívania kazetových pomp, kazetovej munície. Takže je tam samostatný článok v tejto zmluve, sú to naozaj právne e, záväzné e, záväzky, pokiaľ ide o kazetové, kazetovú muníciu. Podľa mňa je tiež dôležité to, že 10 rokov po tom, čo vstúpil do platnosti tento dohovor, že prebiehlo viacero zasadnutí stretnutí zmluvných strán 10 rokov dvakrát ročne a tieto stretnutia budú pokračovať aj v nasledujúcich 5 rokoch. Pozrite sa na podobné dohody, ktoré tu existujú. Väčšinou nie sú spojené s takýmto kontinuálnym režimom, ktorý by sa zaoberal e, implementáciou dohovoru, ktorý je v jeho základe. Niektoré zmluvy majú ročné stretnutia, niekedy sú to stretnutia raz za 5 rokov, takže je tam veľká, veľký rozdiel v kvalite medzi našim dohovorom a inými. Takže tie iné zmluvy často nie sú spojené s neustálou revíziou, s neustálou previerkou toho, ako veci napredujú. na rozdiel od iných zmluv o kontrole zbrojenia a iných e, zmluv e, o humanitárnom práve, e, tieto často hovoria iba o zákaze používania, ale často nehovoria o znižovaní zásob, o pomoci obetiam, teda nehovoria o tých humanitárnych aktivitách priamo v teréne. Teraz k spomínaným výzvam. Tie výzvy sú úplne jasné. Z dohodvor sa už uplatňuje 10 rokov a myslím si, že kartagenský summit pre svet bez mín bude absolútne e, nevyhnutný. Budeme hovoriť o týchto výzvach, budeme hovoriť o tom, či sa vytvorila nejaká kultúra dodržiavania záväzkov podľa dohovoru a či táto kultúra e, zostane zachovaná. Pokiaľ ide o čistenie 21 krajín, ktoré mali termíny, ktoré uplynuli minulý rok, pardon, tento rok. 15 z nich na to potrebovali 10, eh, 1 až teda 10 rokov a toto je naozaj trošku nešťastný vývoj. Tento dohovor umožnil predlženie lehoty, ktorá bola pôvodne 10-ročná a cieľom bolo čo možno najskôr vyčistiť všetky kontaminované územia. Mnohé štáty mali lehoty a nedodržali ich a tieto sa často začali na konkrétne kroky koncentrovať veľmi neskoro teda rok či dva roky pred uplynutím im pridelené lehoty. A toto je jeden z tých dôvodov, prečo mnohé štáty požiadali o podporu, o pomoc. Áno, krajiny ako Kambodža, Angola, Afganistan, to sme vždy chápali, že tieto budú potrebovať obdobie dlhšie než 10 rokov a že možno požiadajú o predlženie a takto teda krajiny mohli aj mobilizovať pozornosť pre svoje problémy a mobilizovať zdroje po desiatich rokoch, aby mohli splniť e, stanovený cieľ. Ale nepredpokladali sme to v prípade krajín, ktoré mali niekoľko tisíc mín e, okolo e, nejakých vojenských základní a napriek tomu, že ich bolo málo, tie míny tam stále sú aj po desiatich rokoch. To sú krajiny, ktoré mali malý problém a 8 rokov sa mu absolútne nevenovali. Takže tomuto sa bude musieť venovať konferencia a riešiť tento problém. A ak e, nebude Kartagena úspešná, niektoré krajiny budú potrebovať ešte ďalšie predloženie lehoty. A to by nebolo dobré pre dohovor ako taký, nebolo by to dobrým signálom. A znamenalo by to, že tie míny budú naďalej spôsobovať utrpenie ľudí. Pokiaľ ide o ničenie zásob, bohužiaľ momentálne tri krajiny nesplnili lehotu, ktorá nie je predložiteľná. To znamená, že porušili záväzky vyplývajúce zo zmluvy, teda tú štvoročnú lehotu. Ide o Turecko, Grécko a Bielorusko. A Ukrajine sa to zrejme stane budúci rok, pretože už oznámili, že do marca 2010 sa im ciele podariť, dosiahnuť nepodarí. V prípade Grécka a Turecka hľadia asi o milión protipechotných mín, v prípade Beloruska sú to 3 milióny, v prípade Ukrajiny 6 miliónov protipechotných mín. Toto je naozaj nešťastná situácia, nepríjemná, pretože ide o nedodržanie dohovoru Dôvodov je viacero. Vrátane v prípade Bieloruska a Ukrajiny. Dôvodov vyplývajúcich z komplikovanosti prístupu, pokiaľ ide o komisiu a príslušné krajiny, pokiaľ ide o získavanie financovania. Vy ste viete, že Európska únia vyzvala Bielorusko aj Ukrajinu, aby ratifikovali eh, tento dohovor a pritom sa Európska únia zaviazala, keď teda podpísali ten dohovor, že budú financovať znižovanie zásob. Komisia by nám k tomu mohla ešte niečo povedať, že tá implementácia bola veľmi zložitá, e, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. To boli skrátka postupy, ktoré mm, boli mimoriadne komplikované a pomalé teda. Toto sú dôvody, prečo to stalo. Momentálne sme v situácii, kedy sú tu štyri krajiny, ktoré majú asi 12 miliónov protipechotných mín. Na no tejto štáty porušili lehotu stanovenú dohovorom. Je to potrebné riešiť. Povzbudilo nás to, čo sme si vypočuli, pokiaľ ide o pokroky v Bielorusku aj na Ukrajine v rokovaniach s komisiou. A dúfam, že teda naša nádej je opodstatnená Dúfame, že začiatkom eh, kartagenskej konferencie nás oznámia, kedy a ako budú schopní splniť svoje záväzky, pokiaľ je o znižovanie ich naozaj rozsiahlých zásob. Musíme povedať, že ide o dedičstvo Sovietskeho zväzu, teda tie miny často nie sú výroby bieloruskej ani ukrajinskej. Pokiaľ ide o podporu obetí osveta prebieha, uvedomujeme si, aké sú potreby obeti, čo je potrebné robiť. Napriek tomu však realita v teréne pre väčšinu obetí zostala nezmenená. Handicap International asi pred mesiacom vydalo správu vychádzajúcu z interviu s 3000 obeťami mín celosvetovo a táto správa ukazuje, že obete a spoločenstva, v ktorých žijú, zkrátka nezažili žiadnu zmenu, pokiaľ ide o prístup k rehabilitácii, k lekárskym službám. Niektoré obete dokonca uviedli, že ich prístup k starostlivosti a pomoci je zhoršený. Ide teda o vývoj za ostatných 10 rokov a aj Červený kríž to môže potvrdiť, že sú tu určité lokality, kde sa situácia zlepšila, napríklad boli zavedené nové ortopedické programy, ale zároveň je tu množstvo oblastí, kde situácia zhoršila, kde boli zrušené programy. Takže toto je tiež obrovská výzva, pred ktorou stojíme. Pri vstupe a možno aj na vašich stolíkoch máte výzvu, pokiaľ ide o účastníkov kartagénskeho samitu a pokiaľ ide o podporu obetí, ide naozaj o osoby, ktoré sa zaoberajú pomocou takýmto obetiam, eh, obetiam ako takým a ich rodinným príslušníkom. V Osle v júni sa skočnilo takéto stretnutie takýchto odborníkov, ktorí sa tým zaoberajú a v tomto apeli, v tejto výzve sa dočítate, že je potrebné zlepšiť prístup obetí k starostlivosti, že pokrok, ktorý sa dosiahol, je veľmi malý, či už z globálneho hľadiska alebo v jednotlivých lokalitách. Kartagenský summit pre svet bez mín musí byť zvratom, kedy sa začne meniť realita týchto postihnutých. A sú tu aj odporúčania, ako zmeniť situáciu obetí. Ide o to, že je potrebná zlepšia podpora pre obete. A na záver sa dostávam k otázke zdrojov. Tie zdroje sú kľúčom k tým výzvam, ktoré som spomínal. Je potrebné zvýšenie zdrojov, minimálne dvojnásobné až štvornásobné tak, aby sa podarilo dosiahnuť e, predložené lehoty v krajinách, ktorým boli lehoty predložené. Ak e, nedôjde k navýšeniu zdrojov, tak sa to nepodarí. Bielorusko a Ukrajina, o tom som už e, hovoril, že znižovanie v týchto krajinách sa nedosiahlo z dôvodu nedostatku zdrojov. Takže dúfame, že na konferencii v Kartagene k tomu dostaneme bližšie informácie o ďalšom postupe. Taktiež pomoc obetiam e, stojí a padá na finančnom vybavení. Infraštruktúra v postihnutých oblastiach musí byť dostupná pre obete mín. Európska únia a Európska komisia musia i naďalej zohrávať dôležitú úlohu v tejto súvislosti. A ešte jedna vec. Zambia prišla na prípravnom stretnutí s návrhom, aby tu bola nejaká stála revízna konferencia, ktorá by, alebo komisia, ktorá by sa neustále zaoberala pokrokom v dosahovaní záväzkov podľa dohovoru. To by iste napomohlo tomu, aby štáty, ktoré ešte nesplňajú svoje záväzky, presne pochopili, ako sa dostať k zdrojom a ako tieto záväzky dosiahnuť. Zaminovanie, odminovanie je otázkou rozvoja rozvojovej podpory. je Na to potrebné sa pozrieť z rôznych úhlov pohľadu. Mali sme tu mobilizáciu zdrojov na prvých 5 rokov, potom prišla fáza využívania zdrojov. Takže všetky aspekty tejto otázky je potrebné vnímať komplexne. Záverom konferencia teda rozhodne o tom, ako tieto výzvy riešime a ako budúca implementácia bude prebiehať. Musíme sa venovať aj otázkam e, čistenia e, rozporov s plnením právnych povinností. Uh, Takisto záväzky lepšej pomoci. Záverom by som snad ešte zdôraznil to, že normy stanovené v tomto dohovore majú ešte dôležitejšie dosahy, než, e, než otázka len, len e, protipechotných mín, pretože sú tu aj kazetové typy munície dohovora, dohovoru v tejto súvislosti, ktorý asi 100 e, krajín E, podpis, e, v 100 krajinách vstúpi začiatkom roka do platnosti. A toto sú nové e, štandardy pre zbraň, ktorú po 10 ročia páchala, ktorá páchala obrovské utrpenie. Týmto inšpirovaní sme máme aj protokol o, v zmysle o určitých e, konvenčných zbraniach, kde ide o pred, predchádzaniu e, alebo čistení, o čistení explozívnych zvyškov vo, vojenských konfliktov. Teraz je tu je širšia medzinárodná norma, medzinárodná meká norma, ktorá, ktorú my na, nazývame zbranie, ktoré nedokážu e, prestať zabíjať, po 10 ročia sa používajú, hoci už ne, neslúžia vojenským účelom. Tu je dôležitá prevencia. Keď prevencia nestačí, je, nastupuje potom zákaz. Takisto čistenie a pomoc obetiam. Je to naozaj historický vývoj e, v zmýšľaní o dopadoch e, explozívnych zbraní používaných, e, výbušnín používaných v konfliktoch, keď zostávajú po konfliktoch. Riešili to pôvodne miestne komunity v najlepším dobrým spôsobom. Teraz ale sú tu tieto tri dohovory, ktoré by po právnej i politickej stránke mali e, podľa medzinárodného spoločenstva nastúpiť, pretože nepostačujú pôvodné ustanovenia, pretože užívateľia majú politickú, morálnu, právnu zodpovednosť riešiť dopady výbušnín, e, ktoré boli použité vo vojenských konfliktoch, znížiť utrpenie e, obyvateľstva. Toto je dôležitá historická vývojová tendencia z, veľkého, z väčšieho pohľadu. Ďakujem. Much, the... Ďakujeme vám za uh, veľmi zaujímavé prezentácie a teraz pán Vignen, koordinátor zo švedského ministerstva zahraničných vecí, pán Wingren, ktorý je koordinátorom pre oblasť uh, mín, pozemných mín na švedskom ministerstve. Ďakujem. Chcem vám poďakovať e, za e, toto pozvanie. Ako už ostatní predrečníci, aj my, e, predsedníctvo, sa zameriavame na druhú reviznú konferenciu v Kartagene. Diskutujeme o rôznych e, stanoviskách a materiáloch, ktoré treba pripraviť, pretože budú tvoriť e, záverečný materiál ku konferencii. Uh, uh, Počas druhej e, zasadnutia druhého prípravného výboru Začiatkom septembra sa objavilo viacero všeobecných poznámok. Tie by som vám povedala tiež niekoľko ďalších úvah. V našom stanovisku podporujeme e, plnou mierou e, veľvyslanca, keď ide o, pokiaľ ide o implementáciu dohovoru, tak je tu pokrok, Tiež však sme sa e, dohodli a sme si vedomi humanitárnych a rozvojových víziev, ktoré neustále e, pre nás predstavujú protipechotné míny. Európska únia teda v tomto ohľade, e, v tomto ohľade zostáva kľúčovou prioritou finančná podpora Európskej únie počas posledných 10-12 rokov dohovoru nám načetáva tento, túto silnú ochotu Európskej únie prispievať a takisto členských krajín, keďže predstavujú viac ako polovicu finančnej pomoci odminovacím akciám. Takisto e, vnímame tú základnú líniu predsed, e, materiálu predsedníctva, kde ide o ten e, humanitárny imperatív dohovoru. Ďalej z, z, cieľ zlepšenia životu, života obetí a ich komunít. ľudia, ktorých, eh, ktorí eh, protipechotné míny trápia, treba si ich vypočuť, eh, treba s nimi hovoriť. Takisto o tom hovorí aj štúdia organizácie Handicap International a to je aj, dôvod, prečo Európska únia spoločnou akciou, ktorá bola dohodnutá v roku 2008, ktorá prebieha až do budúcej jary. Chce usporiadať celý rad regionálnych seminárov, technických návštev. Umožňuje to tiež e, medzinárodným organizáciám a miestnym samozprávam a občianskej spoločnosti zúčastňovať sa e, na výmene e, poučení, skúseností a takto potom podporovať implementáciu, univerzalizáciu. Máme pozitívny e, dojem z týchto aktivít v rámci spoločnej akcie a sme toho názoru, že by to bolo pre členské krajiny dobrý dôvod na to, aby uvažovali o možnom e, pokračovaní spoločnej akcie, keď táto v budúcnosti, v budúcom roku vyprší. Európska únia tiež neustále zdôrazňuje univerzálne snahy. Máme tu vyše 100 signatárov, ale ešte stále množstvo dôležitých krajín nepodpísalo. Je tu všeobec, všeobecný všeobecná podpora noriem obsiahnutých v dohovore a, a tiež použitie e, protipechotných mín je e, zriedkavé, ale tieto míny sú stále e, na skladoch a používajú ich, a to je vážny problém, mimoštátne, mimoštátni aktéry. pri e, likvidácii týchto zásob a odminovaní sa urobili pokroky, ale sú tu, sú tu ešte priestory na zlepšenie. Mnohé krajiny porušujú e, článok 4 dohovoru, to znamená tie zásoby, množstvo e, krajín vyžaduje predlženie daných lehôd, asi 70 štátov e, stále sa míny týkajú. Množstvo vedomostí, poznatkov o, o mín, odminovaní e, realizovala e, medzinárodná zastrešujúca organizácia monitorujúca túto problematiku, ktorú Švédsko a množstvo ďalších európskych krajín, členských krajín EÚ podporuje. Pokiaľ ide o návrh akčného plánu, ktorý e, je predmetom diskusie, je dôležité, aby úsilie o pomoc ob- obetiam bolo zaintegrované do širších rámcov. Sem patrí aj patria aj medzinárodné e, rozvojové plány. Ďalšia otázka, ktorú Európska únia v svojom stanovisku e, riešila a ktorá súvisí e, so slova, s ďalším nástrojom, právnym nástrojom, ktorý spomínal predrečník, je preskúmať množstvo možností no, ďalších synergií medzi týmto dohovorom a ďalšími E, nástrojmi, napríklad dohovore o kazetových e, zbraniach, takisto článok, článok 5 e, dohovoru o konvenčných zbraniach. Záverom snáď treba povedať, že predsedníctvo vníma novú konferenciu v Kartagene ako novú možnosť na ďalšie posilnenie spolupráce medzi relevantnými zainteresovanými aktérmi v oblasti odmínovania a ide o lepšiu koordináciu pomoci donorov a pokiaľ ide o poznámky pána Husiho k zlepšeniu e, metód a manažmentu e, e, odmínovania, tu treba zdôrazniť, že smrť, umrtia na, naďalej pretrvávajú z dôvodu mín a sú tu obrovské dopady. Ide o ekonomickú obnovu, stabilizáciu, ktoré sú kvôli takýmto zlým javom brzdené. Preto Európska únia by sa mala snažiť o neustálu pozornosť e, tejto odminovacej činnosti, aby bola súčasťou politík EÚ. Toto je takisto silné zameranie e, nedávnych usmernení komisie k odminovacím akciám Európskej e, únie. Komisia zorganizovala veľmi užitočný seminár minulý mesiac pripravujúci na tú konferenciu, kde sa tieto usmernenia medzi iným diskutovali v Kartagene. Tento dialog o čo najlepšej implementácii národných a medzinárodných politík musí pretrvávať. Ďakujem. Thanks. Ďakujem pekne. No a teraz pán Laskanes Whitmark, ktorý je eh, riaditeľom bezpečnostnej eh, jednotky Relaxu Európskej komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru a milí kolegovia. Pokúsim sa veľmi stručne vás previesť prezentáciou, ktorú tu mám. Niektoré body už e, odzneli pred rečníkmi e, zo Ženevy a tiež sa pokúsim odpovedať na niektoré vaše otázky, ktoré e, odzneli. Pán Kristobal môj kolega, keď nájde teda to správne miesto a bude mi pomôcť preklikávať e, sa prezentáciou, je to kontaktný bod generálne riaditeľstva pre externé vzťahy, všetky témy, ktoré sa týkajú mín a ak máte nejaké dotočné otázky, tak ona je tou osobou, na ktorú sa treba obrátiť. Takže hľadáme teraz správne priesvitky. Ja vám zatiaľ poviem, že v komisii máme systém zabezpečujúci, aby usmernenia, ktoré boli opísané, aby boli rešpektované. Máme kontaktné body vo všetkých e, častiach relaxovej rodiny, pretože kroky proti mínam je, to je súčasťou sú súčasťou našej práce, niektoré e, súčasťou geografických programov. No a teraz Poprosím o číslo 2. V poriadku, takže máme tu tri alebo štyri časti e, tejto prezentácie, ktorá bude stručná, aby sme mali taký všeobecný rámec, kľúčové princípy, nástroje, ktoré sú spojené s Európskym spoločenstvom a pomocou, ktorú poskytuje komisia to bolo spomenuté e, veľvyslancom Wingrinom, e, nedávny seminár, ktorý e, nadvezuje na usmernenia kolegovia z komisie takisto pozvali aj mimovládne organizácie a tiež by som chcel povedať na záver niekoľko slov o vývoji a výskume, ktorý sa týka minových technológií. To je dôležitá oblasť na diskusiu, ktorej sme sa až tak doteraz nevenovali. Len aby som zdôraznil to, že zo strany Európskej únie a Európskej komisie už od začiatku veľmi sme podporovali túto, tento dohovor proti mínám, ktorý, ako som už povedal, je jedinečný dohovor alebo nástroj na odzbrojenie bol prijatý pred približne desiatimi rokmi. Ďalšia prísvitka. Keď hovoríme o krokoch proti mínam, netýka sa to len Európskej komisie, ktorá je toho súčasťou tohto procesu a to chcem zdôrazniť, že všetky členské štáty, alebo aspoň tie, ktoré sú signatármi e, dohovoru, 25 ich je, Polsko a Fínsko nepodpísali, možno, že to viete, ale plánujú to urobiť niekedy v roku 2012. Máme niekoľko programov, ako som už povedal, ktoré manažuje komis- e, spoločenstvo, ale aj bilaterálne systémy v rámci členských krajín. Nesmieme zabúdať na radu, ktorá prostredníctvom e, e, rozpočtu na bezpečnosť urobila niektoré programy, ktoré podporujú e, univerzalizáciu tohto protiminového dohovoru a máme tu tiež Európsky parlament Ako už bolo povedané, keď sa pozriete na tieto programy, tak e, vidíme tu rôznorodé e, činnosti. Niektoré sú zdvýraznené tu. Čistenie samotné, vzdelávanie, e, likvidácia zásob, to je dôležité hlavne v kontexte plnenia povinností ktoré sú súčasťou e, protimínového dohovoru. E, taktiež je tu pomoc e, obetiam Doteraz sme podporili asi 45 rozličných krajín vo svete. A v období roku 2002 až 2008 sme vynaložili približne 300 miliónov eur Tu sú podrobnosti o číslach za posledných 6 rokov, ale tiež som chcel doplniť to, že keď sa pozrieme na túto priesvitku za celé obdobie od vstupu do platnosti e, dohovoru proti mínam, Európska únia vynaložila celkovú sumu v, vo výške približne 1,5 miliardy eur na protiminové e, akcie. Možno by sme mohli počkať do ďalšej priesvitky. 500 miliónov e, z komunitárnych fondov, e, z čoho, ako ste videli na predošlej priesvitke, asi 300 miliónov sa vynaložilo za posledných 6 rokov. Hovorilo sa tu tiež o otázke vzťahov a synergie medzi bezpečnosťou a rozvojom a spoluprácou. A toto mm, nie je dobrá príležitosť na diskusiu o tejto veci, ale ja si myslím, že tu v parlamente sa veľmi dobre vie, že toto je vlastne e, stredobodom e, Európskej bezpečnostnej stratégie, ale chcem vám predsa len povedať, že občas eh, je tu eh, znepokojujúca tendencia snažiť sa vrátiť naspäť, eh, pokiaľ ide o bezpečnosť a rozvoj. Európska únia to vo svojej bezpečnostnej stratégii sa to snaží rozlíšiť, čo je bezpečnosť a čo je rozvoj. To samozrejme sa týka pilierovej štruktúry, ktorá ešte stále zostáva, ak, pri, ak sa príjme Lisabonská zmluva. Ale chcem upozorniť tento výbor na túto skutočnosť, pretože ja si myslím, že niekedy eh, je to protirečivé celkovému chápaniu, celkového prístupu. Protiminové akcie sú naozaj príkladom výborným príkladom e, tohto prístupu bezpečnosti a rozvoja a preto máme také mainstreamové podporné protimínové akcie, ktoré sa týkajú mnohých e, geografických nástrojov a želáme si e, toto zdôrazniť. Už sme počuli, že od eh, roku 1997 nemáme eh, rozpočtový riadok. Prijali sme nejaké usmernenia, aby sme pripomenuli kolegom, že programy a implementácia rozličných geografických nástrojov, ktoré ešte zostávajú, tu by som chcel pripomenúť, že špecificky zamerané e, riadky na protiminové akcie boli odstránené pred niekoľkými rokmi. To bolo súčasťou e, celkovej e, reformy, kedy veľký počet tematických rozpočtových riadkov, vrátane napríklad tie, ktoré sa týkajú narkotik a drog, tie boli tiež zrušené. Čiže nebolo to rozhodnutie zamerané špecificky práve na protimínové akcie, rozpočtový riadok, ktorý bol možno neumyselne obeťou tejto celkovej reformy, tým utrpel mnohé ďalšie nástroje e, zo 40 na 11, e, teda dašlek takto sa to znišilo a toto zostáva úrovňou zásadných e, veľkých nástrojov všetky majú možnosť podpory, ale nechceme tým povedať, že celkové výdavky išli e, dolu od e, toho času, kedy sa odstránil tento špecifický riadok e, v roku 2007, sme videli určitý úbytok, ale tu chcem upozorniť na tú skutočnosť, že aj keď máme špecifický riadok, tak dve tretiny všetkých výdavkov na protiminové kroky sa sú z geografického rozpočtového riadku a iba jedna tretina pochádza práv, pochádzala práve z tohto zdroja. Chcem tiež pripomenúť kolegom, ktorí Eh, pracujú s rozličnými geografickými nástrojami. Eh, chcem ich upozorniť na dôležitosť, ktorú prikladáme eh, dodržiavaniu odovského dohovoru. Ešte stále je tu utrpenie spôsobené zostávajúcimi mínami a sú tu takisto aj otázky likvidácie mínových zásob. Prijali sme niekoľko usmernení asi pred rokom a odvtedy mm, sme začali internú kampaň, aby kolegovia tu v sídle v Bruseli, ale tiež aj e, na delegáciách mali informácie o identifikácii a implementácii projektov, ktoré sa uskutočňujú v teréne. Pán Herby hovoril o tom, že je možno komplikované pre Eh, lajkov alebo mimovládne organizácie, ktoré sú veľmi aktívne v tejto oblasti, aby plne pochopili rozličné postupy. Ja to plne chápem. Ja som to tiež celkom nechápal, kým som nebol v komisii. Ale nie sú tu žiadne veľké tajomstvá, usmernenia sú verejné, kópie sú tu, parlament ich má, máte ich na stole a hovoríme od začiatku, keď sme vyvinuli regionálne stratégie zamerané na na vytvorenie všeobecný zoznam priorit v protiminových akciách. Špecificky išlo indikatívne programy, viacročné akčné plány, ktoré špecifickejšie hovoria, ktoré priority sa budú sledovať e, protimínové e, akcie zostávajú naďalej na čele tohto zoznamu a indikatívne programy, možno, že viete, sú výsledkami e, dialógu, dokonca niekedy rokovaní s krajinami, ktoré sú príjmateľmi. A teda aj títo príjmatelia aj títo príjimatelia si musia stanoviť svoje priority. My im nemôžeme nariadiť pomoc. Napríklad nemôžeme nariadiť pomoc Ukrajine alebo Bielorusku, ktoré tu boli spomínané niekoľkokrát. Veľkú dôležitosť prikladáme pomoci týmto krajinám, e, zvlášť pokiaľ ide o ničenie alebo likvidáciu zostávajúcich zásob mín, ale ako už bolo naznačené, je to dlhý a komplikovaný príbeh. Jeden dôvod je technický. Niektoré e, protipechodné míny, ktoré vlastní Ukrajina a Bielorusko, sú veľmi sofistikované a e, obsahujú veľmi jedovatý plyn, ktorého ničenie je veľmi drahé treba na to špeciálne vybavenie. E, bol tu už, e, bola tu už verejná súťaž e, z, práve z rozpočtového riadku, ktorý už neexistuje a z rozličných dôvodov teda sme neboli úspešní a preto sme vyzvali Bieloruskou Ukrajinu, aby dali na svoj zoznam priorít aj ničenie zostávajúcich zásob mín a som rád, že vám môžem povedať, že v prípade Bieloruska tomu tak už je a dúfam, že sme na tej správnej ceste aj pokiaľ ide o Ukrajinu. A v Kartagene možno Ukrajina oznámi, že zničili svoje zostávajúce protipechodné míny, ale to ešte uvidíme. Toto všetko nemyslím, že práve tento výbor uh, musím o tom informovať, toto je otázka politickej vôle, hlavne pokiaľ ide o Ukrajinu. To sa už riešilo na najvyšších politických úrovniach. E, bola tu korešpondencia e, predsedu komisie a premiérky Timošenkovej. Možno by sme mohli preskočiť e, v záujme teda ušetrenia času. Pán Vingrien to už spomínal, že sme zorganizovali seminár, ktorý začal pôvodne ako e, školiaci program, kde sme tiež pozvali komunitu mimovládnych organizácií. No a súčasťou toho bolo aj vysvetlenie a pripomenutie kolegom e, toho, aké sú postupy, programy, ale tiež to, že máme strednodobú revíziu, ktorá prebieha v mnohých našich nástrojoch a programoch a toto je príležitosť znovu zdôrazniť relevantnosť a dôležitosť, ktorú prikladáme proti minovým e, programom. No a na záver, slúbil som, že poviem niekoľko slov o výskume a technologickom rozvoji. No a tu chcem zdôrazniť, že ja nie som špecialistom Moji kolegovia z Generálneho riaditeľstva pre podnikanie e, majú e, výskumné programy, mohli by vám oni vysvetliť podrobnejšie túto oblasť. Chcel som len povedať, že podporujeme výskum a rozvoj a programy, ktoré sa týkajú odminovacích technológií je tu značný objem prostriedkov v rozpočte, ktoré sú k dispozícii, celkový ročný rozpočet na, bezpe- na bezpečnosť a výskum, ktorý je prvoplánovo zameraný na e, vnútornú bezpečnosť Európskej únie, ako eh, chrániť výbušniny a podobne, predstavuje asi 200 miliónov ročne. A teraz aktívne pracujeme s našimi kolegami na tom, aby sme zabezpečili, že férová časť tejto Eh, čiastky sa vynaloží aj na zlepšenie týchto technológií eh, detekcie eh, mín a protiminových programov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz má slovo kolega Van Orden. Uh, much, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, naozaj sa teším, že tu máme zástupcov Ženevského medzinárodného centra a aj Štrebeného kríža. Dovolte mi, aby som sa poďakoval Petrovi Herbimu, ktorý sa už 10 rokov naozaj venuje tejto práci s veľkou zaangažovanosťou, takže si zaslúži naozaj moju vďaku za odvedenú prácu, ale aj jeho kolegovia. OSN zohrala mimoriadne dôležitú úlohu v odminovávaní a v boji proti našlapným mínam a uznávam aj príspevok Európskej komisie a tiež aj spoločné výskumné centrum mimoriadne prispelo z technologického pohľadu. Ja osobne som sa zapájal už pred 12 rokmi do vytvárania podmienok v Európskej komisii na financovanie odminovania a pomoci obetiam. Ja som spolupracovala aj na príprave otázkeho dohovoru v roku 1996 a 98 Som sa zúčastnil viacerých prípravných zasadnutí, takže táto téma mi je mimoriadne blízka. Niektorí z nás v tom čase mali určité obavy, že boj proti mínam nebude v mysliach politikov permanentne. My sme chceli, aby tieto míny zmizli asi za 10 rokov zo svetla sveta. Toto bol teda náš cieľ, ktorý sme si stanovili, ale ako vidíte, ešte stále to nie je uzavreté. Áno, dosiahli sa obrovské pokroky, to ste si vypočuli z príspevkov, ktoré tu dnes odzneli. 156 štátov podpísalo Otávsky dohovor. Obrovské oblasti boli odmínované a teraz slúžia e, iným účelom, keďže sú vyhlásené za bezmínové územia. E, čoraz menej obetí si vyžadujú míny, ale napriek tomu máme 5500 obetí takýchto mín a iných teda vlastne pozostatkov z vojnových konfliktov. Takže veci sa menia, niektoré, vďaka Bohu, ale mnohé z nich sa ani nemenia. Myslím, že trvá veľmi dlho, kým sa ponaučíme z minulého vývoja a niekedy Skrátka sa veci hýbu dopredu len veľmi pomaly. Od roku 1997 medzinárodné spoločenstvo asi 4 eh, miliardy pardon, dolárov vydalo na boj proti mínam, asi pol miliardy e, za pol roka. E, toto je naozaj obrovský, obrovský objem finančných prostriedkov. Bolo by naozaj dobré, keby sme sa čo najrychlejšie dostali na koniec tejto cesty a to by sa nám podarilo, keby sme sa koncentrovali na niekoľko kľúčových aspektov. Poprvé, ja sa teším, že sme dnes nehovorili veľmi o tej politickej kampanii, pretože e, počas toho obdobia e, platnosti dohovoru politická kampaň často bola v popredí. Táto kampaň by sa mala obracať voči štátom, ktoré neplnia svoje Mm, záväzky. Mnohí hovorili o USA, že USA neplnia, hlavne z politických motivoch, motivov tieto e, záväzky. A skutočnosť je taká, že USA k boju proti mínam prispalo najväčšou mierou e, aj v roku 2007 tomu tak bolo 70 miliónov dolárov v roku 2007, 50 miliónov potom dalo Norsko, 46 dala Kanada, potom bola komisia so 45 miliónmi a pokiaľ ide o členské štáty EÚ, tam je najväčším prispievateľom e, Veľká Británia a Holandsko. 25 miliónov ročne dávajú tieto krajiny, potom ide Švedsko a Nemecko v tesnom závese. No a Francúzsko dávalo málo na tieto účely, asi iba 2 milióny dolárov ročne. Takže je potrebné naozaj sa obrátiť proti tým vinníkom. To sú tie krajiny, ktoré naďalej vyrábajú protipechotné míny a ešte dokonca aj vyvážajú. Pokiaľ ide o výrobcov, Čína, Kuba, Irán, Barma, Severná Korea, Rusko sú teda v špičke. Čína a Rusko sa tu uvádzali, tieto už zaviedli zákazy exportu, tie platia už niekoľko rokov, ale taký Irán napríklad tvrdí, že prestal vyvážať, ale máme dôkazy o presnom opaku. Najväčšími výnikmi sú samozrejme tí, ktorí eh, stále ešte využívajú tieto našlapné míny. Nejde o naše ozbrojené síly, tieto sú veľmi zodpovedné a nepoužívajú takéto prostriedky, ale napríklad eh, ruská alebo barmská armáda i naďalej využívajú protipechotné míny, ktoré teda majú svoje obete. ale často sú to práve neštátne ozbrojené skupiny, ktoré využívajú tieto míny, ide o teroristov a povstalcov. Toto sú hlavní používateľia protipechotných mín a tieto míny spôsobujú najväčšie škody na civilnom obyvateľstve medzi nevinnými, e, teda obyvateľmi, ako aj vojenské straty Máme tu vynikajúcu správu monitoru. Túto správu odporúčam. Je to organizácia na monitorovanie aktivít v oblasti um, zamínovania, odminovania. Tamilský tigri LTT využívajú míny naozaj vo veľkej miere. Títo ich aj vyrábajú. Ďalej FARC v Kolumbii, Taliban samozrejme v Afganistane a mnohí ďalší. Dámy a páni, toto sú tí skutoční výnici, tí, ktorí skutočne stoja za tou zlou situáciou. Druhá vec, ktorú som chcel povedať, je, že musíme sa zamerať na to najvyhnutnejšie. Prostriedkami sa mrhalo v oblastiach, kde neboli míny. Áno, tento problém nám je známy už 10 ročia. Ide o vnímanie rizika ktoré dominovalo v aktivitách viac než 10 ročie, tá potom, čo bola podpísaná dohoda, ešte stále nemáme e, k dispozícii presnú analýzu e, toho, kde sú zaminované územia. Viac než 3 vyčisteného územia obsahovalo míny alebo nejakú inú nevybuchnutú muníciu. Takže teším sa, že sa tu hovorilo o, uvoľňovaniu oblasti, teda že niekdajšie e, podozrivé územia sa uvoľňujú na iné účely a teda, že sa nemrhá zdrojmi ani časom keď nie je potreba tieto územia vyčistiť. Ja si tie problémy v plnej miere uvedomujem, pokiaľ ide o naše obavy, že potrebujeme sa ubezpečiť, že tie územia sú naozaj čisté, aby tam ľudia mohli žiť a pracovať. Ale našli sme našťastie na konci cesty, ako tento problém úspešne vyriešiť. V tomto kontexte by som chcel povedať, že tí, ktorí podpísali otázky dohovor, majú jeden veľký záväzok. Jedným z, tým, jedným z týchto záväzkov je e, vlastne vyčistiť územie, ktoré spadá pod ich kontrolu. Uvediem príklad napríklad Falklandských ostrovov, pretože keď Veľká Británia nesplnila svoje záväzky, je to preto, lebo nie sú vyčistené Falklandské ostrovy a dámy a páni, toto by bol obrovská strata, obrovské plitvanie zdrojmi a časom a tieto by sa dali využiť oveľa lepšie na iných miestach. Ja som hovoril s zastupcami Falklandských ostrovov ehm, na konferencii v Manchestri a dozvedel som sa, že je naozaj nezmysel. Viete, Eh, ako to vyzerá na Falklandoch. Ja som Falklandy navštívil, je to krásna krajina, obrovská rozloha, býva tam iba niekoľko stoviek ľudí a niekoľko miliónov oviec. A sú tam obrovské oblasti, kde sa predpokladá výskyt mín, ktoré tam ehm, zanechali Argentínčania počas invázie, ale tieto míny neohrozujú životy nikoho. Takže e, to úsilie, ktoré bolo potrebné investovať do ich vyčistenia, do vyčistenia týchto oblastí, e, by podľa mňa e, nebolo, by nestalo za to tieto prostriedky a čas by sa dali využiť lepšie na iných miestach. Tretia vec, používanie ozbrojených síl. Trošku ma prekvapilo, čo povedali predrečníci teda porovnali eh, tie náklady, ktoré vznikajú pri využití civilných a pri využití vojenských eh, zdrojov. Mňa by zaujímalo, z akého základu vychádza tento výpočet, lebo ja som vždy bol toho názoru, že v tých krajinách, kde boli konflikty, že eh, tí, ktorí prevzali zodpovednosť za vyčistenie, že tými by mali byť ozbrojené síly príslušnej krajiny. Mám na mysli hlavne Bosnu, pretože to bol dlhodobý problém v Bosne a ja si myslím, že situácia na mieste je absolútne nepriateľná. Miera vyčistenia je veľmi nízka, je to veľmi pomaly. Ešte stále sú tu nešťastia pri odminovávaní. Ľudia prichádzajú o život a toto je pokračujúci problém a sú tam ozbrojené síly, ktoré by sa dali využiť na tieto účely, samozrejme za náležitým výcvikom a trošku ma prekvapilo, že nahnevalo, že teda v tejto oblasti dosahujeme rýchlejší, väčší pokrok. A ešte niekoľko ďalších bodov k technológii. Znova roky ukázali, že získavanie nových technológií na riešenie tohto problému je mimoriadne zložité. Boli tu rôzne veľmi kreatívne myšlienky a niektoré z nich aj priniesli výsledky, či už to boli e, potkany alebo to boli e, psy. E, Skladka bolo tu veľa kreatívnych nápadov, ale musím povedať, že mnohé naše ozbrojené zložky sú ohrozené inými zbraniami, AED a e APL. Myslím si, že v takejto oblasti, v takomto čase by sme mali viac využívať dostupné technológie. Takže je tam ešte čo dobiehať. Zdá sa mi, dámy a páni, že niektoré z dnešných tém sú e, opakovanými e, témami, ktoré tu máme už dlho. A mne sa zdá, že potrebujeme nové priority. Hovorím teraz o komisii a tých všetkých základných inštitúciách. Musíme sa zameriavať, a tu je aj sklamanie, Mysleli sme si, že na to budeme mať osobitnú rozpočtovú e, linku, ko- kohezný prístup, ale kvôli tým vnútorným e, mocenským hrám táto snaha sa tak trochu e, zmiernila. Je to škoda, príspevok komisia príspevok komisie každý rok klesal a vo všeobecnosti môžem povedať, že som e, veľmi za e, škrtanie týchto rozpočtových liniek, ale táto konkrétna komisi- komisijná linka išla dobrým smerom. Tu by sme naozaj mohli byť e, silnými. Mali by sme tiež viac pozornosti venovať obetiam, pretože toto všetko v konečnom e, dôsledku je o ľudských životoch, ich záchrane a o zlepš- zlepšení e, životných podmienok ľudských e, bytostí. Snažíme sa aj zmierniť utrpenie týchto obe- obetí. Ľudia, ktorí sú obeťami výbuchov mín, sú ľudia žijúci v jedných z najchudobnejších oblastí Ľudia st- st- e, pri výbuchoch prichádzajú o končatiny, je to naozaj utrpenie a chcem vám poďakovať za pozornosť. Teraz po pánu uh, Van Ordenovi, uh, pani Platner, spravodajkyňa pre uh, nástroj stability. Ďakujem pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým za organizáciu tohto podujatia, ktoré je také dôležité. Je to dôležitý okamžik, kedy by sme sa mali zamyslieť nad touto problematikou ľudskej bezpečnosti, keď hovoríme o, rozvojových aspektoch a bezpečnosti, tak je to skôr prístup viac o tej bezpečnosti, o ľudskej e, bezpečnosti. Je dôležité si toto pripomínať. Teší ma, že komisia e, to tematizovala a že hovorí o tom, že sa to nestratí v mocenských bojoch medzi inštitúciami dôležité, keď e, sa teraz e, spúšťajú rokovania o náplni zahraničnej služby Európskej únie. To znamená, výsledok by mal byť čo najlepší, aby podporoval práve ľudskú bezpečnosť. Nemali by sme Eh, kvôli, kvôli eh, žabomyším vojnám medzi inštitúciami. Toto zanechali niekde v eh, úzadí, ako sa to často stáva. Myslím si, že sme tu videli aj dobrý príklad toho, čo dokážu silní zastancovia dosiahnuť zástupcovia spoločnosti, inštitúcií vo svete. Ako spravodajkyňa by som chcela počuť od komisie prísľuby, ako možno e, vyslať pozitívny signál na kartagenský summit. Je to dôležitá téma pre Európsku úniu a ako už bolo povedané, rozpočtová linka, ktorá existovala, bola teraz nahradená, nahradená len akými si usmerneniami. Odpýtam sa preto komisie, a aké záruky máme, že, že financovanie odmínovania bude môcť pokračovať bez takejto rozpočtovej linky, pretože e, je tu obrovský pokles v tejto oblasti financovania, ako hovoria členské krajiny. Ako chcete zabezpečiť, že tieto usmernenia budú môcť dosiahnuť cieľ e, dobrého financovania tejto oblasti? Pokiaľ ide o nástroj stability, ako by ste chceli E, zvýšiť proti odmínovacie e, akcie v rámci tohoto nástroja a tiež potom, čo by mohla komisia urobiť s cieľom zvýšiť e, tú viditeľnosť v oblasti odmenovania, odmínovania. Dôležité, aby táto oblasť mala neustále tú pozornosť, ktorú si zasluhuje s pohľadom na kartagenský summit i ďalšie akcie do roku 2013. No a s výhľadom na radu by som si rada vypočula jasné postoje e, k, ku Kartagene, pokiaľ ide o rozšírenie e, dosahu druhov mín, ktorých sa to bude týkať od e, protipechotných až k ďalším typom mín a takisto kazetové bomby a Nepatrí to síce do Kartageny, ale vieme, že nie všetky členské krajiny v, v skutočnosti dosahujú svoje ciele, pokiaľ ide o redukciu či e, ničenie zásob. Čo chce v tejto súvislosti urobiť e, švédske predsedníctvo? Yeah. Už e, teraz máme skos, e, takže len to pripomínam, aby ste o tom vedeli. Ďakujeme pani Bratnerovej. A chce sa niekto teraz ujať slova? Pán Gehert? Ďakujem, pán predseda. E, práve som sa vrátil z Addis Abeby, kde išlo o implementáciu stratégie EU Afrika. A tu otázka hneď ako sa naše e, aktivity v tejto oblasti odmínovania dajú zakomponovať do našej stratégii spolupráce s Afrikou? Čo sa e, dohodlo pre africký kontinent? Ďakujem. Pán Baťkovaj. Mám tri otázky, pán predseda. Prvá smeruje na Medzinárodné centrum v Ženeve. Povedali ste, že ak chceme koherentnejšiu a strategickejšiu líniu, tak Európska únia by mala mať viac e, odborne, odborných znalostí a financií. Chcem sa spýtať, e, či by ste to nemohli konkretizovať aby ste nám povedali jasnejšie, čo podľa vás e, toto v konkrétnych krokoch môže znamenať. Druhá otázka pána Herbimu. Hovorili ste o e, nevyhnutnosti e, toho, že by sme mali zostať pri kultúre e, compliance. Chceli by ste špecifikovať, mohli by ste e, špecifikovať, čo sú tie najdôležitejšie opatrenia v tejto oblasti? A po tretie, otázka zástupcovi švedského predsedníctva. Grécko je jednou z krajín viackrát tu spomenutých, krajín, ktoré svoje záväzky e, týkajúce sa ničenia zásob mín nedodržiava. Aké kroky navrhujete, aby sme Gré- Grécko e, donútili k tomu, aby si plnilo svoje záväzky? Ďakujeme ďalší. Eh, Ďakujem pekne, Milí kolegovia, volám sa Lítia Pneumatiku, som právnou poradkyňou stáleho greckého zastúpenia tu v Bruseli a som tu preto, aby som tiež e, sledovala skupinu alebo pracovala v skupine, ktorá sa zabrá vojenským vybavením. Ale zdá sa mi, že sme tu boli citovaní ako krajina, ktorá nerešpektuje povinnosti vyplývajúce z dohovoru z Otavy. Chcem povedať e, niekoľko krokov, pokiaľ ide o zničenie mín e, v mojej krajine. Už sme zničili 33 našich zásob a myslíme si, že 50 nášho arzenálu sa zničí ešte pred kartagenským dohovorom, tamto teda kartagenskou schôdzou, takže tamto budeme môcť e, oznámiť. Určite tu máme e, ťažkosti e, v ničení mís, mín na našom území, ale máme dohovor s Bulharskom a ničíme ich tam. A Grécko má takisto protokol o ničení mín, ktoré už boli zničené, takže máme o tom bilanciu. Ďakujem. Thank you. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Bola tu táto otázka o expertíze a fondoch. Čo tým máme na mysli? Možno, že by som len povedal, že to nie je len Európske spoločenstvo, kde vidíme tento posun smerom geografickému financovaniu. Je to aj strata smerovania napríklad e, ženevské centrum. Možno, že je tu e, financovanie pre technický výskum a rozvoj, ale zvyčajne sa to robí vojenským priemyslom, ale keď ide o rozvoj strategických konceptov, napríklad ako je čistenie územia od mín, tak nemáme finančné zdroje, hoci dopad takýchto konceptov by naozaj mohol byť e, niečím, čo značne šetrí e, náklady, pokiaľ ide o aplikáciu rozličných programov. Takže ťažkosti spočívajú v rozvoji takýchto centrálnych konceptov. Chcel som ale dať slovo Dedovi Pattersonovi, ktorý urobil hodnotenie o tejto veci. Ďakujem za túto príležitosť na objasnenie tejto otázky. Hovorili sme o nedostatku expertízy alebo fondov v Európskej únii Špecificky sa to týka e, posledných e, fondov, ktoré e, kontroluje sídlo komisie tu v Bruseli a tematická rozpočtová linka sa znížila v ECO a v Relaxe ETCO a v Relaxe, ktorí boli zameraní na takéto odminovacie programy a mali byť centrom expertízy, mali sa tu využiť e, fondy strategickým spôsobom v globálnej perspektíve a tiež e, podporiť e, delegácie v protiminovom programovaní a v dizajne programov keď tieto delegácie teda čerpali geografické fondy. Teda nejde o všeobecný nedostatok expertízy, ale o nedostatok práve v týchto oblastiach. Ďakujem pekne, len aby som reagoval na jednu otázku, ktorá bola smerovaná na mňa, pokiaľ ide o kultúru súladu a e, rešpektovania záväzkov, ako sa to konkrétne odráža v realite. E, Kartagena je prvou príležitosťou a myslím, že kľúčové je to, že tu budú veľmi jasné posolstvá, nielen z diplomatického hľadiska, ale jasné posolstvá aj z, zo strany jednotlivých štátov. Napríklad, pokiaľ ide o čistenie území a chceme zdôrazniť to, že právna povinnosť eh, nie je nie je v, nespočíva v konkrétnom termíne, ale v tom vyčistení čo najskôr a tu zostávajú ešte územia, na ktoré musíme vynaložiť všetky zdroje, aby sme ich vyčistili a to čo najskôr. A tu sú vlastne problémy. Každý čakal až e, na 8., 9. až 10. rok, kým začal so svojimi plánmi a toto nebolo primerané pokiaľ ide o likvidáciu zásob, tak tu znovu podľa mňa je veľmi dôležité, že summit v Kartagene povie jednotlivým hráčom, ktorí ešte mm, nie sú schopní plniť jednotlivé termíny, vyzve ich, aby e, rešpektovali svoje záväzky a oznámili konkrétne dátumy, ak to teda doteraz neurobili, kedy tieto likvidá- túto likvidáciu urobia pomoc obetiam. Myslím, že musíme sa sústrediť na časovo viazané záväzky pomoci e, obetiam v jednotlivých oblastiach postihnutých minami a tiež sa musíme sústrediť na národné vlastníctvo, čo je mm, aj tak trochu problém, pretože v niektorých krajinách pomoc obetiam nie je prioritou zdravie teda nie je prioritou, pokiaľ ide o porovnanie s ostatnými e, zdrojmi. Takže ak tu nemáme národné vlastníctvo, ak to neošetrí jednotlivý štát, tak e, veľa toho nedosiahneme. Pokiaľ ide o zdroje, Konkrétne, čo môžu štáty urobiť, e, je to, že budú mať stály výbor, ktorý sa tým bude každoročne zaoberať. Sú tu teda e, kroky zo strany komisie, ale iných donorov, e, národná mobilizačná e, úroveň. Toto všetko by sa dalo spojiť. Pokiaľ ide o Európsku úniu, Európske spoločenstvo, tak tu je dôležité pozrieť sa na to, či e, Európska únia urobila kroky, aby sa urobila táto im, univerzalizácia implementácie týchto krokov, využitie existujúcich nástrojov, či tu je, či sú adekvátne pre dosiahnutie stanovených cieľov. E, pretože naozaj v niektorých z postihnutých krajín sú mnohé priority. Je tu čistenie území od mín, pomoc e, e, obetiam, ktoré nie sú na prvých miestach. Sú tu e, ľudia, ktorí trpia AIDSom, ktoré majú, máme tu 30-40 tisíc prípadov ročne automobilových nehôd, takže možno tie obete mi nie sú úplne na špičke priorit. Mnohé miesta taktiež nie sú humanitárne, nie sú to humanitárne e, priority, pokiaľ ide o čistenie my, napríklad Falklandy. Tam, kde nie je okamžitá hrozba pre civilné obyvateľstvo, jednoducho toto priorita nie je. Máme niekoľko prípadov, kde e, krajiny nechajú e, míny na jednotlivých územiach, napríklad e, krajina, ktorá dostala predlženie obdobia, ktorá má tisíce mín okolo vojenských základní a skutočnosť, že ich e, že nevyčistili toto územie, nie je humanitárna otázka. Ciele dohovoru teda a ciele európskej spoločnej, e, spoločného programu e, sa týkajú práve tohto rozvoja a kontextu nad rámec tohto rozvoja. Ďakujem pekne. Otázka na ďalšieho rečníka. Ďalšia otázka. Taká doplnková otázka gréckej zástupkyni, pán predseda. Pán Van Orden. Äh, ja mám pocit, že zástupca predsedníctva ešte nereagoval na jemu položenú otázku, hovorí pán Butikofer. Um, Ďakujem pekne. Predsedníctvo bilaterálne rokuje s Gréckom, ale práve sme počuli vysvetlenie Gréckou zástupkyňou veríme, že teraz naozaj je tu proces, ktorý prebieha a oznámi Grécko aspoň 50-percentnú likvidáciu e, zásob do stretnutia v Kartagéne. Samozrejme, že je prutovania hodné, keď krajiny, ktoré sú súčasťou dohovoru, to sa týka Grécka, Turecka, e, tiež e, sa tu ničia míny, ale um, teda je tu sklz a hovorili sme tiež o Bielorusku a na budúci rok Ukrajina. Ukrajina. Dve otázky spravodajcu, pokiaľ ide o nástroj stability. Môžem vás poprosiť, aby ste reagovali? Ja si nie som istý, či mám všetky tieto informácie. E, stanovisko Európskej únie v rokovaniach v Kartagéne a ako striktne sa to bude realizovať, pretože sú tu tiež iniciatívy na rozšírenie nielen protipechotné míny, ale aj míny zamerané na vozidlá, teda ako sa to rozšíria. Potom kazetové bomby, kazetové e, bomby, teda ako Ako sa dosiahne rýchle zlikvidovanie takýchto zásob? K týmto dvom veciam nemôžem sa vysloviť v mene predsedníctva, ale ak by som prevzal teraz svoju švedskú funkciu na seba, tak e, iné míny ako protipechotné míny sú pokryté tiež e, v dohovore o konvenčných zbraniach a to platí už niekoľko rokov, ešte stále je to na programe a aspoň v našom prípade dúfame, že sa nám podarí obnoviť túto prácu. Bola to cenná práca, ktorá sa robila za 5 rokov, ale je to komplikované rokovanie a my dúfame, že, že sa to oživí. Pokiaľ ide o klastrovú muníciu, tu musíme povedať, že e, členské krajiny v tomto nie sú jednotné, nemáme spoločnú pozíciu Európskej únie. Niektoré to podpísali, niektoré nie. Momentálne sa snažíme o protokol, ktorý sa bude týkať aj hlavných používateľov a producentov v CCV, kde by e, sa nielen regulovalo, ale aj zakázala takáto klastrová munícia. Európska komisia? Na niekoľko minút, prosím. Ďakujem, pán predseda, pokúsim sa byť stručný. Otázky, ktoré odzneli, sa týkali usmernení. Myslím si, že je priskoro vyjadriť sa, či tie usmernenia budú alebo nebudú úspešné v zastavení tohto negatívneho trendu, ktorý vnímame, pokiaľ ide o výdavky na odminovanie. Usmernenia boli prijaté ako pracovný dokument komisie iba pred necelým rokom geografickými jednotkami a delegáciami. Monitorujeme situáciu, vytvorili sme zároveň sieť tzv. koncentračných bodov, pretože nejde iba o to, aby sme mali expertov, ktorí budú pracovať v komisii, ale aj z humanitárneho hľadiska je to dôležité v humanitárnych aktivitách, spomínalo sa vyčisťovanie pôdy území na plnohospodárske účely. Takže niekedy je pre nás veľmi zložité zistiť z nejakých štatistík, koľko sa toho udialo. A naozaj často veľmi dlho trvá, kým zistíme, koľko prostriedkov sa v danom roku vydalo na odmínovanie. Sú tu aj veľké programy, viacročné, napríklad programy vidieckého rozvoja a tak ďalej. Tiež tu máme výcvikové aktivity pre kolegov, ktorí pracujú na rôznych geografických programoch, tak aby títo chápali v súvislosti s odminovávaním. Potom ďalšie nástroj stability. Ďalšia otázka, ako viac využíva tento nástroj stability na účely odminovania. Tu sú dve hlavné časti a to reakcia na krízy, to je 70 rozpočtu a tam boli niektoré projekty v oblasti odminovania. Ale už samotnej definície odminovanie sa často nepoužíva, nepovažuje za e, otázku okamžitej krízy. Sú to, má sa to skôr z dlhodobého hľadiska, z hľadiska niekoľkých mesiacov, takže toto je jedna vec. Pokiaľ ide o tú druhú časť nástroja stability, to je 30 dlhodobé hľadisko, e, tam bola určitá dohoda, keď bolo prijaté nariadenie, že tieto zdroje sa nebudú používať na odminovanie, pretože nástroj stability nemal byť náhradou horizontálneho riadku účelovo viazaného na účely odminovania. Tak toto je, ale možno sa na to môžeme ešte raz pozrieť. Pokiaľ ide o pripravenosť na katagenskú konferenciu. Myslím si, že Ukrajine a Bielorusku sme venovali dostatok pozornosti. Pracovali sme na tom naozaj tvrdo. A ešte posledná otázka, ak dovolíte. Tá sa týkala Africkej únie. Nemám tu k dispozícii daný dokument, ale mám pocit, že odminovanie sa spomína v kapitole o bezpečnosti stratégie Africkej únie. Je to súčasť dohody z Kotonu. Kolegovia sa vo vzťahoch s Afrikou v DG Development zaoberajú aj týmito otázkami. pôsobí tam v DG Development jeden z kolegov, ktorý sa pôvodne zaoberal tým účelovým riadkom pre odminovávanie. Je to teda kolegyňa, ktorá vám možno po tejto schôdzi budem môcť zaslať nejaké informácie detálnejšie. Ďakujem, hovorí pán predseda, pán Van Orden. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi len povedať, že mám pocit, že celá táto diskusia bola mimoriadne napomocná, mimoriadne užitočná. Vítam tie príspevky, ktoré ozneli zo strany našich expertov. Ďakujem Ďakujem a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme toto teraz odkomunikovali v našich krajinách, že je to dlhodobý problém, ktorý zatiaľ nezmizol, ktorý je potrebné ďalej riešiť, je potrebné mu venovať zdroje. Myslím si, že my teraz sa musíme zamerať na oblasti, kde je to naozaj nevyhnutné, musíme zvýšiť efektívnosť, nesmieme túto politickú kampaň dáva do popredia v našich krajinách. Musíme sa naozaj na tých, na tých skutočných vinníkov, musíme čistiť e, územia a pomáhať obetiam mín. To sa teda musí, aby toto, na toto kladla dôraz vo svojich aktivitách. Ďakujem, naozaj zaujímavý zaujímavé vypočutie, hovorí pán predseda. Ďakujem všetkým hosťom. Na záver mi dovolte povedať vám, že v pondelok 16. novembra budeme mať najbližšiu schôdzu a to o 15.00 tu v Bruseli. Ďakujem.